Eh, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto prírodným katastrofám tak často. Tieto uznesenia sú totiž premietnuté do praxe len veľmi čiastočne, veľmi nedostatočne a veľmi neefektívne. A preto eh, v septembri asi budeme znova počúvať o tých lesných požiaroch. Žiaľ, nemali by sme to robiť každý rok. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Týmto uzatvárame blok jednominútových eh, jednominútových vystúpení a ďalej sa budeme venovať e, krátkej prezentácii správ, kde by som v prvom rade chcel dať e, e, slovo spravodajcovi Pavlovi Ariasovi Ečeveriovi, ktorý by mal hovoriť o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu. Muy buenas tardes. Dobrý večer. Ako všetci veľmi dobre viete, internet a nové technológie e, e, zaznamenajú veľkú bezprecedentnú e, revolúciu, ktoré regulujú takisto aj našu hospodárstvo v oblasti elektronického obchodu, preto aby mohli čeliť tým veľkým výzvam, ktoré máme pred sebou. Nové systémy, nové obchodné systémy cez internet a nové technológie a nové možnosti, ktoré teraz máme v našich rukách, neexistovali pred niekoľkými rokmi. Avšak a teraz je to fakt. A čo skoro to bude oh, neoceniteľný nástroj. Ako legislatóri mali by sme naozaj byť na tej úrovni, aby sme naozaj vytvorili také nástroje pre služby občanov, ktoré by mohli prekonať eh, súčasné problémy, ktoré by sa mohli adaptovať na problémy budúcnosti. Toto je vlastne záväzok, ktorý by sme mali dosiahnuť a takisto aj zodpovednosť, eh, kde, ktorú sme povinní prevzať na seba. Máme tu terén, ktorý eh,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 E, na ktoré by sme mali vykrečiť a mali by sme odstraniť e, prekažky, ktoré teraz tu existujú, pretože elektronický obchod je nástroj, ktorý máme v dispozícii, e, ktoré má obrovské možnosti, kde môžeme zlepšovať konkurencieschopnosť našeho hospodárstva a takisto aj vytvoriť vnútorný elektronický obchod. Je to nástroj, ktorý by mohol vytvoriť veľkú hodnotu a ponúknuť veľké príležitosti pre občanov a pre európske podniky v súčasnosti a počas súčasnej hospodárskej krízy je potrebné, aby európsky lídry implementovali potrebné opatrenia opatrenia preto, aby sme odstránili existujúce prekažky v tomto internetovom elektronickom obchode a aby sme zjednodušili jednotlivé pravidla a aby sme zabezpečili transparentnosť pravidel, ktoré ho regulujú. Iba takto občania a podniky budú môcť bez pochyby mať e, užitok z tohto veľkého potenciálu. Iba takto budeme môcť byť konkurenceschopní na globálnom e, trhu Mali by sme buď prijať teda eh, potrebné opatrenia v oblasti energetiky, alebo budeme teda naozaj eh, zaostávať za našimi konkurentami. Eh, táto správa mm, predstavuje tie nástroje, ktoré by sme mali, alebo opatrenia prijať pri šírení tohto elektronického obchodu preto, aby sme vlastne pomohli doplniť vnútorný trh práve cestou elektronického obchodu. Tie opatrenia, ktoré ja navrhujem, sú Eh, zamerané na to, aby sme zlepšili kvalitu a takisto aj prístup k internetu, aby sme eh, posilnili dôveru eh, občanov a takisto spotrebiteľov, aby sme aj pomohli, eh, eh, aby sme eh, organizovali informačné kampane a aby spotrebitelia vedeli, aké sú ich práva a kde a ako ich problémy, ktorými sa stretávajú, mohli riešiť. Preto je potrebné, aby sme naozaj rozvíjali iniciatívne programy, aby teda aj podnikatelia a výrobcovia predávali svoje produkty na internete. Preto Nakoniec myslím si, že bolo dôležité, aby sme zdôraznili potrebu zlepšiť ochranu mladistvých a e, pri využívaní internetu. Myslím, že všetky tieto opatrenia sú naozaj veľmi dôležité preto, aby sme zabezpečili internetový obchod a aby sme e, prispôsobili súčasné normy na budúcnosť a budúce časti, ktoré nás eh, čakajú. Potrebujeme také opatrenia, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť našich podnikateľov a ktoré by posilnili takisto naše hospodárstva. V tomto pláne potrebujeme spoločnú eh, bázu, spoločnú základňu, ktorá by nemala žiadne prekažky a preto by som chcel požiadať eh, toto fórum, aby nás podporilo, aby sme mohli pokračovať ďalej v týchto iniciatívach. Ďakujem naozaj veľmi pekne. Teraz, keď sa pustíme do bloku spontánnej diskusie Close Jeno, mali by sme uzavrieť e, toto zasadnutie o 11. večer. Teraz mám 5 rečníkov. Pani Rojtová, pani e, Tikau, pani Figurejdo, pán, Pas- pán Paška a pán Kelly. Ospravedlňujem sa ostatným. Títo piati môžu vystúpiť. Ostatných poprosím, aby, aby predložili e, v rámci tohto postupu písomne svoje vystúpenie. Každopádne teraz má slovo pani Rojtová. Ja vám ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi rada, že spravodajca vychádza aj z mojej správy o dôvere spotrebiteľov v digitálnej digitálne prostredie, ktorú mm, Európsky parlament schválil za predchádzajúceho volebného obdobia. Hoci online obchod vykazuje 50-percentný rast, jeho potenciál v európskom, v európskom hospodárstve je využívaný len minimálne. Asi tretina online predajcov a distribútorov odmieta obslužiť zákazníkov z iných členských krajín. Príčina je e, snaha niektorých krajín vytvárať oddelené národné trhy, aby mohli uplatňovať rozdielne ceny a zároveň a ešte stále pretrvávajú určité legislatívne prekažky, ktoré sa zatiaľ nepodarilo na európskej úrovni odbúrať. Ja oceňujem, že kolega v tej svojej dnešnej správe pred, predkladá aj návrhy na zlepšenie, na, na zvýšenie bezpečnosti internetu pre deti a mládež a upozorňuje na hlavné nebezpečenstvo, či už je ním pornografia, anonymný nákup alkoholu alebo tabaku, hazard, komunikácia s neznámymi ľuďmi e, cez tzv. sociálne siete. Ja verím, že komisia bude úspešnejšia, aspoň pokiaľ ide o ochranu detí pred nebezpečným obsahom na internete. Mm, Zatiaľ totiž e, e, podpora sa elektronickému obchodovaniu veľmi nevenuje. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci teraz e, pani Tikau. Elektronický obchod je ešte len na začiatku, je preto dôležité, aby dôvera spotrebiteľov pri týchto transakciách sa zvyšovala, aby tí tento elektronický obchod sa mohol rozvíjať a aby mohol naozaj pomôcť aj k zjednodušeniu vnútorného trhu. Preto je potrebné, aby tento elektronický obchod mal e, štruktúru, e, takisto aj e, bezpeč- bezpečnostnú štruktúru pre svoju činnosť. Myslím, že preto je potrebné, aby sme naozaj prijali naliehavé opatrenia, aby sme vytvorili spoločnú sieť aby sme zabezpečili interoperabilitu pre elektronické e, podpisy. Preto chceme požiadať komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia, aby implementovala e, iniciatívy e-invoice, ktoré by zabezpečili, že elektronické faktúry naozaj budú skutočnosťou v celej Európskej únii do roku 2020 a dúfam teda, že 2015 aspoň 50 verejného nákupu bude realizovaného práve elektronickým cestou E, tak ako to bolo rozhodnuté v 2005 v, na konferencii e-governments v Manchestri. Ďakujem, pani Figueiredo. Prezident, Ďakujem veľmi pekne. V tejto diskusii o elektronickom obchode, teda o e, cez internet, by som chcela um, uviesť tri veľmi dôležité aspekty. To sú v podstate aspekty alebo otázky, kde treba nájsť nejaké riešenie. V prvom rade práva spotrebiteľov a práva autorov diel musia byť ochránené na internete lepšie. Po druhé, práva detí a mládeže musia byť chránené dôraznejšie a e, elektronické obchodovanie musia by, musí byť lepšie zabezpečené. Jednoducho práva dieťaťa a práva mladistvých nemôžu byť e, ohrozované alebo odburované, odburávané e, len preto, že ide o elektronické médium. A po tretie, ciele, ktoré stanovila komisia v oblasti rozširovania širokopásmového pripojenia. Tu komisia sa snaží do roku 2013 sprístupniť širokopásmové pripojenie pre všetkých občanov Európskej únie, ale vieme, že zhruba, asi zhruba 30 40 rodín v súčasnosti nemá ani prístup k internetu, nehovoriac o širokopásmovom prístupe. Takže 20 eh, európskych občanov sa nachádza pod hranicou chudoby. Čiže ja sa pýtam eh, komisie, ako eh, plánuje splniť tento cieľ do roku 2013 prístupne širokopásmové pripojenie pre všetkých. Ďakujem. Pán Paška má slovo

Hm, elektronický obchod e, mimoriadne pomáha aj podnikom, aj spotrebiteľom, e, ale dnes e, je zo sebou jeden aspekt, s ktorým nie som veľmi šťastný a na ktorý by som chcel upozorniť, a to predaj lístkov najmä na koncerty a športové podujatia a vykonávaný cez internet. Toto, sú, toto je vec, tieto lístky sa predávajú za obrovskú cenu, to je jednoducho nepriateľné. Napríklad u nás sa konali Ehm, ehm, sa kon, keď sa, konali, e, keď sa konali, e, konal futbolový šampionát, tak niektoré lístky stáli až 70 eur a niektoré ešte viac. A ak e, takéto niečo by sa dialo na ulici, tak tí ľudia by jednoducho boli zatknutí za to, že predávajú pôvodné lístky s, nejak, s nejakým príplatkom. Ale keď sa to robí na internete, tak je to zrazu legálne. Ehm, nie, jednoducho nie je možné proti takémuto niečomu zakroč, zakročiť. Je to prax, ktorá je neférová, e, poškodzuje šport a je to jednoducho e, negatívny dôsledok e, elektronického obchodu. Teda hovorím o povedzme eBay a podobných takýchto aučných, aučných, aučných websajtoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz dostáva slovo pán de Hucht. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Aria Zečeveriovi, spravodajcovi, za to, že vo svojej správe vykonal skutočne hĺbkovú analýzu e, situácie elektronického obchodovania v Európe. Je pravdou, že elektronické obchodovanie zatiaľ nie je úplne prirodzenou vecou a nie je úplnou realitou všetkých podnikov a pre všetkých spotrebiteľov. Vývoj v elektronickom obchodovaní zo sebou nesie aj negatívne symptómy. Mnoho spotrebiteľov eh, má, eh, má v podstate kontakt s internetom aj prostredníctvom nákupu eh, produktov a najmä malé a stredne veľké podniky sú veľmi ochotné rozvíjať tieto kanály, pretože to pre ne znamená relatívne lacný spôsob, ako ponúkať svoje produkty. Ale Um, hoci e, taká, takéto technológie majú veľký prísľub, predstavujú skutočne um, veľký možný prínos, e, nesú zo seba aj rizika. Čiže ako uh, využiť tie výhody a ako zabrániť nevýhodám, ne, nevýhodám aby sa prejavili mm, v príliš vypuklom uh, tvare. Uh, Komisia sa samozrejme zaoberá aj touto oblasťou a e, vypracúva, alebo teda plánuje vypracovať správu v tejto oblasti a táto správa sa zameria na dve veci. V prvom rade, my chceme e, zjednodušiť e, život pre podniky aj spotrebiteľa a zároveň zvýšiť bezpečnosť. Dá sa to robiť napríklad s harmonizovaním pravidel, napríklad o spotrebiteľských zmluvách a zároveň by sme chceli, aby využívanie týchto služieb bolo lacnejšie pre firmy, ktoré chcú predávať do iných štátov v Európskej únii. Teda tu ide napríklad o zjednocovanie poplatkov za spracovanie odpadu, poplatkov autorom a náležitosti fakturovania, teda fakturovania cez internet. A preto komisia víta návrh na smernicu, pardon, na, návrh na zmenu smernice o právach spotrebiteľov, ktorá momentálne leží na výbore IMCO, ktorý sa k nej vyjadruje. A podporujeme zavedenie celoeurópskej e, legislatívy, napríklad smernice, ktorá by zabraňovala v geografickom rozlišovaní spotrebiteľov. E, pokiaľ ide o podporu elektronických pladeb, to je samozrejme veľmi dôležitá súčasť tohto predaného kanála, pretože treba umožniť, aby podniky a spotrebitelia dokázali spolu finančne komunikovať. A na toto je vhodné zriadovať určité e, centralizované miesta, kde by prebiehali platby, kde by prebiehal akýsi clearing. Takže e, komisia sa zamýšľa veľmi vážne nad e, základnými politickými predpokladmi tohto sektora a snaží sa presadzovať také riešenia, ktoré povedú napríklad k zavedeniu etického kódexu v Európe o využívaní diel, chránených diel a európskej značky bezpečného webu je pravdou, že mnoho slov sa napíše a schváli, ale tie, ktoré sa nepretavia do praxe, sú jednoducho nezmyselné, sú zbytočné. Takže je e, naozaj dôležité, aby spotrebitelia mohli na internete nakupovať rýchlo a bezpečne a je možnosťou napríklad skúmať systém EDR e v Európe, e, čo je systém na riešenie sporov. Do roku 2012 by sme chceli zaviesť, takýto centralizovaný systém riešenia sporov v Európe. No a um, je možné napríklad zriadiť systém, kedy spotrebitelia prostredníctvom kolektívnej žaloby e, môžu získať náhradu za škody spôsobené aj predajom e, na internete. Takýto systém EDR by mohol naozaj existovať e, do roku 2012 a mohol by byť akýmsi základom pre zvyšovanie bezpečnosti. No a pokiaľ ide o výbor bezpečnosti spotrebiteľov, národné orgány pravidelne vyhľadávajú podvodné weby podvodných podnikateľov na internete a upozorňujú na nich a každý rok sa vypracúva akési, akási hodnotiaca tabulka bezpečnosti elektronického obchodovania. Práve tento mesiac táto tabulka vyjde za uplynulý rok, pričom sa hodnotí aj e, uplatňovanie smernice o bezpečnosti elektronického obchodovania a jej uplatňovanie v praxi. No a na záver by som ešte chcel poďakovať všetkým, ktorí sú zapojení do vypracovania tejto veľmi inšpirujúcej a užitočnej správy. A chcel by som ešte raz e, ospravedlniť e, neprítomnosť pána komisára Daliho, ktorý tu nie je kvôli osobným dôvodom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, hovorí, hovorí pán predsedajúci. E, chceli by sme poďakovať pánovi Aria Zečeveriovi za jeho správu a kolegom za vyjadrenia. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Ďalším bodom na našom programe je správa pani Mariele Gallo.